v tomto parlamente bolo veľmi ťažké vidieť, ako Spojené kráľovstvo opúšťa, e, obzvlášť pre Írov. My máme veľmi úzke vzťahy so Spojeným kráľovstvom, no ale radej, radšej by som tu bol v inej situácii. Ale asi je to také príhodné, že vôbec prvýkrát vystupujem na tému Brexitu, pretože e, pred rokom, keď som zvažoval kandidatúru, tak Brexit bol jednou z tém a preto som sa tu vlastne ocitol v týchto ťažkých podmienkach. E, nemá to vlastne v histórii žiadny príklad, kde by rokovacie strany sa snažili e, uvaliť na seba obchodné prekážky, takže bude to ťažké a je teda pozoruhodné, keď počujem, ako britská vláda je prekvapená, že EÚ naďalej chce v obchodných rokovaniach mm, využívať svoj vplyv. E, veď aj Spojené kráľovstvo bolo jedným z architektov tohto systému, z ktorého tak veľa ťažili. Takže vyzývam pána Barniera, aby naďalej hovoril o Spojenom kráľovstve ako o obchodnom partnerovi a nie ako konkurentovi. A e, nie je potrebné trestať Spojené kráľovstvo na to, aby EÚ prekvitala. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A následuje pán poslanec Vilimsky. Dámy a páni, chcem využiť túto príležitosť e, po tom, čo britskí poslanci poprvýkrát už nie sú medzi nami. E, chcem zapriať e, Spojenom kráľovstvu veľa úspechov v novozískanej nezávislosti že už nie je centrom ich rozhodnutí Brusel, ale Londýn je epicentrom politického formovania, teda formovania politickej vôle. Človeku sa to môže páčiť, nemusí, ale faktom je, že to je výsledok väčšinového demokratického rozhodnutia. Dosť dlho e, tu boli snahy prinútiť Britov zostať v tomto spoločenstve rôznymi trikmi, vyhrážkami druhého referenda a tak ďalej, ale Briti ukázali, že toto je neotrasiteľné rozhodnutie a teraz je to na vás, na európske, teda je to na nich a Európskej únii, ako sa e, postavíme z očí voči Spojenému kráľovstvu s priateľstvom a flexibilitou, alebo budeme E, tak e, týrať Britov našou ambíciou všetko regulovať, e, že si povedia, nie vďaka, doženieme ich do tej euroatlantickej osy z USA, čo nebude prospešné ani pre pracovné miesta, ani pre hospodárstvo v EÚ. Takže treba sa Britom postaviť priateľsky a flexibilne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. A následuje pán Ferreira. Ďakujem rámec budúcich vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ e, bude mať charakter tých síl, ktoré to presadzujú. E, síly na obidvoch stranách sú za liberalizáciu a merkantilizáciu verejných služieb. Chcú obmedziť e, zásahy štátu do ekonomiky, znížiť sociálne a pracovné práva, stupňovať militarizmus a Eh, chcú agresívne intervenovať v rámci zahraničnej politiky. My sme proti tomu. Máme dôvody preto, aby sa neudržiavali ani posilňovali výhodné vzťahy so Spojeným kráľovstvom, okrem vedy, školstva, kultúry a tak ďalej loajálna spolupráca, rešpektovanie ostatných krajín a práv emigrantov, z ktorých budú mať úžitok občania a nie veľký kapitál na úkor ľudí. Nie nepriateľné, aby sme budovali takýto, e, takéto vzťahy, ktoré e, sa nebudú venovať týmto záležitostiam. A nie je to priateľné, aby sme e, aby sme e, presadzovali záujmy kapitálu a nie ľudí. Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Murešan. Ďakujem pekne, pani predsednička, milý Michel Barnier. Prosím, pracujte naďalej tak, ako za posledné roky, chrániaci jednotno všetkých európskych inštitúcií. Kolegyňa kolegovia, uvedomme si, chce vyzvihnúť, že Brexit Eh, dlhé roky trhal britskú spoločnosť, politické inštitúcie, vládu a boli potrebné dvojo predčasných volieb, aby to doriešili. My v Európskom parlamente sme si plnili svoju úlohu, pracovali sme veľmi profesionálnym, nehlučným spôsobom a za to chcem poďakovať kolegom zo všetkých politických skupín, ktorí boli súčasťou tejto jednotnej väčšiny. Čo musíme urobiť teraz? Prvou prioritou je sú občianské práva, musíme dať istotu študentom, farmárom, výskumníkom, pokiaľ ide o budúce vzťahy. Cieľom musia byť čo najbližšie vzťahy, ale nástroje sú jasné, e, musí to byť vzťah založený na pravidlách. Princíp je jasný, rešpektujete pravidlá a výsledok musí byť v súlade s dnešným mandátom Európskeho parlamentu. Iba tak ho budeme môcť napokon schváliť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo Evin Insir. Nech sa páči. Pani eh, predsednička, Brexit je smutnou kapitolou v histórii Európy. Potrebujem viac spolupráce a nie menej. Takto posilníme stabilitu a mier na našom kontinente. Kontinente, kde sa kedysi striedali konflikty s vojnami. Ale teraz, keď nacionalistické sily vo Veľkej Británii dosiahli svoj sen, musíme my ďalej dôverovať v spoluprácu, aby sme mali čo najskôr dobrú eh, dohodu, eh, aby sme podporili eh, obchodnú výmenu, ale nesmieme zabudnúť na mm, ekologickú politiku, e, práva pracujúcich e, a základné práva. Boris Johnson nemôže tú tortu siesť, aj si ju nechať. Jeho e, klamstvá už naozaj prekročili mieru a chce zabezpečiť dobrú obchodnú dohodu. Musí sa postaviť z očí v oči aj tým kritériám požiadavkom, ktoré som tu spomínala. Chcem povedať našim britským eh, priateľom by sa nevzdávali. My eh, sa môžeme v budúcnosti opäť zísť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dostane pani Interfeld. Ďakujem pekne, pani predsednička. Počuli sme naozaj silné slova o tom, že sa zabezpečia rovnaké podmienky pre všetky, že sa neznižia európske štandardy, napríklad ide o potravinovú bezpečnosť, environmentálne štandardy, ale naozaj dúfam, že rokovací tým bude rovnako odhodlaný, pokiaľ ide o štandardy ochrany údajov, pretože dosť ma znepokojuje, keď vidím, uh, uh, že komisia chce prijať nejaké rozhodnutie o adekvátnosti, e, lebo nemôžeme dôverovať e, Spojenému kráľovstvu. Pokiaľ ide o naše dáta, napríklad e, spomente si na to škandálozne zneužívanie prístupu do šengenskej databázy. Takže mm, nezabúdajme aj na dohľad nad implementáciou toho, čo bolo doteraz dohnuté a obzvlášť ide o práva občanov 3,5 milióna občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a milión a pol britských občanov v EÚ e, v 27. E, treba e, zabezpečiť nielen na papieri, ale aj v praxi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Buchajt. Vážené dámy a páni, v pléne mňa tu vnímajú ako zástupcu skupiny, ktorá len rozducháva strachy, neopodstatnené emócie a podobne. No, my sme minimálne nepovedali nič vo vzťahu k tomu, že pokiaľ ide o mm, e, e, nedostatok potravín či liekov po Brexite v Británii, alebo pokiaľ ide o dopravný chaos na hraniciach. To neboli naše slova, to tu hovorili zástupcovia samozvaní toho občianského stredu. A chcem tu pripomenúť to, čo vám teraz padá, padne za ťažko. To je uznanie demokratického procesu, demokratického rozhodnutia v Spojenom kráľovstve. Akceptujte Spojené kráľovstvo ako partnera, ako partnera v rokovaní, rovnocenného a vnímajte nové možnosti dohody o voľnom obchode ako šancu na nový štart. Šancu vybudovať mosty a nie na e, postup tvrdou rukou je to dôležité pre naše vzťahy s Britániou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dostane pán Belami. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi dobre vieme, že vzťahy, ktoré sa budú budovať medzi našimi krajinami EÚ a Spojeným kráľovstvom, budú rozhodujúce v mnohých sektoroch. Veľa to už bolo povedané, ale ja sa chcem vrátiť eh, k rybolovu. Vieme, že rybolov bol e, u Britov jedným z dôvodov, ktoré e, podporili e, Brexit. A dnes je ohrozené všetko. Ak sa rybolov rozdelí, tak globálne, a ohrozí to globálne rokovania s Britániou. A ja som veľmi rád, že vďaka energickej práci pána Barniera rybolov mohol byť začlenený do negociačného mandátu tak, aby sa vynegociovala globálna dohoda. Ak by sme nemali dohodu, tak by tam bolo veľké napätie na mori a to by malo dopad na ekonomiku aj ekológiu. A my potrebujeme spoločnú politiku v oblasti e, rybolovu, aby sme chránili životné e, prostredie aj budúcnosť našich krajín. Ďakujem. Teraz pán Moze, nech sa páči. Ďakujem pekne Našim cieľom je e, mať ambicioznú dohodu o voľnom e, obchode. Toto je náš e, cieľ a myslím si, že to je všetkým jasné. Ale musíme byť zároveň veľmi jasní v tom, čo požadujeme od Britov. Nemôže to fungovať tak, že dôjde k zníženiu kvality ochrany životného prostredia, že dojde k zníženiu e, zdaňovania. Potrebujeme rovnaké podmienky pre všetkých. Je v záujme EÚ dopracovať sa e, k mm, dohovoru. E, samozrejme sme smutní z toho, že došlo k Brexitu, ale potrebujeme zabezpečiť, aby veci fungovali, aby napríklad európsky rybári mali naďalej aj prístup k týmto eh, vodám. Ďakujem pekne. Nasleduje eh, kolega Ráchel. Ďakujem pani predsedajúca. Chorvátske eh, predsedníctvo zdravím. Chcel by som zdôrazniť dva aspekty, ktoré ešte možno neboli dôrazne počiarknuté. To, čo je dôležité v akýchkoľvek za akýchkoľvek okolností, aby boli vyriešené otázky v oblasti bezpečnosti medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou, e, napríklad v oblasti policajnej spolupráci medzi Spojeným kráľovstvom a európskymi štátmi, tak aby sme e, my si vieme predstaviť, čo by znamenalo, keby sme nemali v tejto oblasti dohodu na oboch stranách Lamanského kanálu. Rovnako mi prípada dôležité, že takáto dohoda by sa mohla rozšíriť aj na oblasť ochrany, obrany a zahraničnej politiky. A napríklad stačí, aby sme sa pozreli na otázku Iránu, aby sme zistili, že e, Spojené kráľovstvo stojí viac na strane Európskej únie ako iných e, spojencov. A preto treba rozširovať a udržiavať našu spoločnosť e, spoluprácu nie len v oblasti kriminálnej spolupráce, ale aj zahraničnej politiky. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Akilera, na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička, pán Barnier. Boli ste skvelým negociátorom a ja som presvedčená, že dosiahnete dobrú dohodu. My v prvom rade potrebujeme dohodu. Ako hovorí môj kolega Juan Fernando López Aguilar, my potrebujeme dohodu, aby sme sa vyhli porážke. Po druhé, potrebujeme ambicióznu dohodu so Spojeným kráľovstvom a aby e, chránil záujmy poľnohospodárskeho a agroalimentárneho sektoru v Európskej únie. Jedným z aspektom, aspektov negociačného mandátu je rybolov. Poznáte veľmi dobre E, ako to vyzerá v tejto oblasti, pretože ste boli ministrom pre rybolov vo Francúzsku. Je dôležité, aby sa pred 1. júlom uzavrela dohoda o v oblasti rybolovu, aby sme mohli rozdeliť kvóty a aby, sme sa neocit, aby sa naši rybári neocitli bezbranní v tejto situácii a samozrejme treba vynegociovať e, Gibraltar. To je dôležité tak pre Španielsko, ako aj pre celú EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, e, pán kolega Niedermayer e, za PPE. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem najmä komisii a pánovi komisárovi Barnírovi za vynikajúcu prácu a celému týmu za e, toto uznesenie, za jeho vypracovanie. Je to veľmi dobré uznesenie. Už e, tu e, bolo povedané takmer všetko, ale ja by som chcel zdôrazniť tri veci Ehm, e, druhé, e, teda práva sú ruka v ruke s povinnosťami. A toto je potrebné mať na zreteli a ja pri e, dohovoru so Spojeným kráľovstvom. Ehm, máme ale určité obavy, teda sú tam problémy, je tam veľmi veľa administratívnych prekážok a príliš málo času na túto dohodu, ale mali by sme sa riadiť podľa dvoch princípov. Po prvom mali by sme eh, sa pridržiavať eh, tých našich eh, zásad, ktoré sú dôležité pre nás a pre našich partnerov. A aj rada povedala, že času nie je veľa a preto musíme byť flexibilní, aby sme dopracovali sa k najlepším výsledkom pre všetkých Európanov. Ďakujem pekne. Pán Danielson za SAD. Ďakujem. Je veľmi dôležité, aby rokovania postupovali podľa jasných princípov. Poprvé, aby sme rokovali ako jedna únia, nemôžu prebiehať paralelné bilaterálne rokovania a po druhé je dôležité, aby akýkoľvek stupeň prístupu k eh, jednotnému trhu eh, nasledoval aj eh, teda dodržiavanie ich prav, teda dodržiavanie pravidel na ich strane. Musíme mať zachované aj sociálne štandardy, štandardy ochrany pracovníkov. Musíme zaručiť napríklad hm, dopravu medzi EÚ a svojim kráľovstvom, čiže na to je potrebná dohoda. Keby nebola doprava, bola by to katastrofa. Tak pre EÚ ako aj Spojené kráľovstvo, ale zároveň si musíme uvedomiť, že Spojené kráľovstvo už nie je členom a napríklad nemali by mať už možnosť kabotáže do EÚ. A, a, a takisto, čo sa týka tranzitu cez celú Európu, e, tiež a, e, musia sa dodržiavať európske pravidlá. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán kolega Peters za PPE na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne. Kolegové, Brexit je už e, e, skutočnosťou a je e, potrebné postarať sa o dobrú dohodu so Spojeným kráľovstvom. Britská vláda to chce zvládnuť za 8 mesiacov, inak dôjde k Brexitu bez dohody, ale v Belgicku by to malo za následok, že by sme prišli o tisíce pracovných miest mm, Nesmieme zabudnúť, eh, že 8 mesiacov na vyjednanie komplexnej dohody o pridružení je veľmi eh, málo. Takže musíme si stanoviť eh, priority. Poprvé, britskí rybári by mali naďalej mať možnosť loviť v našich vodách a naopak treba zabezpečiť obchodovanie, treba zabezpečiť istotu pre našich poľnohospodárov a farmaceutický priemysel, postarať sa o spoluprácu v oblasti justície. Samozrejme, že chceme, aby Spojené kráľovstvo zostalo naďalej dobrým susedom. Ďakujem. Eh, ja chcem iba spomenúť veľmi veľ, dôležitú vec, ktorá je medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ a rybolov. E, dohoda v tejto oblasti je naozaj veľmi e, potrebná, ako to viete, pán Barnier. Ja si myslím tiež, že je nevyhnutné, aby európsky e, rybári mali prístup do teritoriálnych vôd Spojeného kráľovstva. To je veľmi dôležité. Nemôžeme zabúdať, že európsky spotrebitelia tvoria hlavný trh pre E, rybné výrobky, e, ktoré prichádzajú zo Spojeného kráľovstva. Čiže je tu istá komplementarita. My musíme byť veľmi pevní pri e, obrane týchto vzájomných prepojení, ktoré presahujú rámce dohody. Pán Barnie, vy viete, že potrebujeme dohodu, aby naši rybári mali e, prístup do britských vôd. A to by mala byť kondicion e, sine qua non e, podpisu dohody. A toto by malo byť leitmotívom celého mandátu, ktorý príjme komisia a Európsky parlament by toto prepojenie tiež mal brať do úvahy. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz k ku spontánnej rozprave, do ktorej sa prihlásilo 11 poslancov. Zatváram e, zoznam uchádzajúcich sa o slovo, ale môžem povedať, že všetkým e, sme schopní udeliť slovo. Kolega López Zagla, Pán Barnie, pani predsednička, po troch rokoch agónie, keď sme sa chceli vyhnúť Brexitu bez dochodu, sme sa ocitli v stresujúcom scenári. Máme len 10 mesiacov a potrebu dohody. A toto môžeme dosiahnuť len tak, keď budeme jednotní, budeme trvať na reciprocite a rešpektovaní európskych štandardov, európskych noriem. My vieme, že Spojené kráľovstvo nikdy nebolo plne európske a teraz sa stane treťou krajinou. Je potrebné, aby sme sa vyhli tomu, aby sa Spojené kráľovstvo stalo e, daňovým rajom pred našimi dverami, ako napríklad Gibraltar, ktorý je centrom prania špinavých peňazí. A rovnako treba E, e, treba e, ošetriť voľný pohyb občanov, policajnú, súdnu ochranu, ochranu údajov. Musíme sa vyhnúť tomu, aby nedošlo k takému škandálu, a ako došlo pri, pri, pri po, poškodení ochrany dát európskych občanov v šengenskom obchode priestore. My sa musíme zastavovať, za, e, zasadzovať za tieto veci. Ja to robím ako predseda výboru LIBE. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa McGuinness. Ďakujem pekne pani predsednička. Aby som použila vaše slova, pán Barnier, že hodiny etika už e, trvalo tri namahavé roky e, vyjednať e, túto dohodu s len tromi hlavnými bodmi v nej, čiže musíme v nadchádzajúcich mesiacoch urobiť oveľa viac a musíme dbať najmä na podrobnosti. Potrebujeme rovnaké hracie podmienky, potrebujeme dobré vzťahy so Spojeným kráľovstvom, takže želám všetko dobré v rámci týchto vyjednávaní. V Irsku boli v voľby bude nová vláda a dúfame, že e, táto vláda bude vymenovaná čo možno najskôr, pretože e, je pred ňou veľa práce. Dúfam, že budeme môcť pokračovať v e, dobrej práci, práci pána Varadkara a ďalších kolegov, aj Helen McEntee, ktorí spolupracovali s Európskou úniou, aby sa dotiahol írsky protokol. 10 mesiacov je veľmi krátky čas. Tento parlament E, bude e, na to dohliadať pod líderstvom kolegu Meka Alistera. Musíme e, sa zasadiť za našu jednotu. Pán kolega Wallace. Ďakujem. Niekedy, keď sem prichádzam, sa si spýtujem, sa spýtujem, či vôbec žijem na tej istej planete ako všetci ostatní. Otázka, či má byť Británia nejakým daňovým rajom, bože, Subsahárska Afrika každoročne stráca trojnásobok v útok, úteku kapitálu, než dostáva v rôznych formách pomoci. Banky v City of London sú daňovým rajom a majú celú sieť daňových rajov, s ktorými spolupracujú. Neferové obchodné praktiky. Keď hovoríme o e, prínosoch voľného obchodu, Neférové obchodné praktiky zabíjajú farmárov, pôvodné obyvateľstvo na celej planete, ktoré sa snaží len prežiť. Kedy to konečne skončí? Brexit treba využiť ako príležitosť posunúť sa k systému, kde kapitál bude v lokálnych ekonomikách a nie všade po planéte na úkor ľudí. Ďakujem pekne. Následuje pán Negresko. Pán predseda, e, táto dohoda je veľmi globálna. E, asociačná dohoda e, si nevyžaduje všeobecnú dohodu, ale veľmi detailnú dohodu. Ochrana údajov, inovácia, obchodná výmena, európske štandardy. Všetky tieto veci jasne musia zohľadňovať aj ďalšie dimenzie bezpečnosť, ochranu, ochranu údajov európskych občanov, a účasť Británie na niektorých európskych programoch. Prečo nie? Ak chcú, my nebudeme proti. Pán Barnier je tou najlepšou osobou na toto rokovanie. Má veľké zásluhy za minulé rokovanie a dúfame, že takisto e, dosiahne výsledky v budúcnosti. Skon. Ďakujem pekne, e, pán e, Tomák. Ďakujem, pani predsednička. O situație pe care noi nu ne-am dorit-o. Nu noi am dorit ca Marea Britanie să plece din Uniunea Europeană. Aktuálnu situáciu sme nechceli, nechceli sme, aby Spojené kráľovstvo opustilo Úniu, nechceli sme sa ocitnúť v tejto situácii, ktorú teraz musíme zvládnuť. No aj tak, je dôležité jasne odmietnúť akúkoľvek kondicionalitu, ktorá bola neakceptovateľná. na Absurdné otázky, o ktorých londýnska vláda chce s nami diskutovať. Musíme mať tri dôležité prvky v tom mandáte. Poprvé, e, treba myslieť na Britov, ktorí nechceli, aby Spojené kráľstvo opustilo úniu. 3,5 milióna občanov EÚ žije v Spojenom kráľovstve a 1,5 milióna občanov e, Británie žije v EÚ. Musíme ich chrániť. A napokon pomyslíme si na to, že naše spoločné aktivity treba e, zasadiť do tej perspektívy, pretože jedného dňa sa Spojené kráľovstvo môže vrátiť medzi nás. Ďakujem. Nasleduje pán Bogner. Ďakujem pekne, pani predsednička. V Poľsku to eh, vidíme tak, že tento eh, požiar Brexitu musíme teraz eh, hasiť všetci spoločne mali by sme tom postupovať jednotne. Mám otázku na pána komisára Barniera. Ku Brexitu predsa nedošlo preto, aby všetko zostalo tak, ako bolo predtým. Určite budeme e, si navzájom konkurovať Európska únia a Spojené kráľovstvo, ale e, čo chcú Európania najviac, to je bezpečnosť a preto by som sa vás rád opýtal, či nám viete povedať e, niečo k tejto problematike bezpečnosti, bezpečnosť vonkajšia, bezpečnosť, ako to vyzerá, nevidíte tam nejaké nové nebezpečenstva, pre nás všetkých je to veľmi dôležitá téma. Ďakujem pekne a teraz my ako občania Írska sme vždy mali veľmi úzkú, prepojenú históriu so Spojeným kráľstvom. Nie všetko bolo vítané, ale to je iný príbeh. Tento vzťah určite pretrvá a je v našom spoločnom záujme, aby bol vzťah založený na spolupráci. Pani von der Leyen hovorila o tom, že sú potrebné pravidlá, aby biznis bol založený na férovosti. Ale otázka férovosti pre koho? Pretože ak tie pravidla budú naďalej proferovať veľké firmy, veľké korporácie, zbrojný priemysel, veľké farmy, tak občania budú naďalej zaostávať. A to je jeden z dôvodov Brexitu. A to bol jeden z kľúčových dôvodov, prečo vlastne Leo Varadkar dopadol v írskych voľbách tento víkend tak, ako dopadol. Bolo to odmietnutie neoliberalizmu a ja vám prajem veľa úspechov v rokovaniach. Máte pred sebou veľa problémov. Ehm, neposlednom rade otázka zdravotníckých profesionálov, ehm, interinstitucionalita, potrebujete dosiahnuť pokrok a e, pridávam sa k tomu, čo hovorili kolegovia o dátových otázkach a tých porušeniach zo strany Spojeného kráľovstva a nesmieme samozrejme ustúpiť od dohody z Veľkého piatku. Ďakujem pekne. Nasleduje Rov- Rovidanov. Уважаеми господин Барние, госпожо председател, между нас... Vážený pán Barnier, pani eh, predsednička, medzi nami a Spojeným kráľovstvom asi začneme mať problémy a vidíme, že v rokovaniach eh, v voľnom obchode to nebude jednoduché. Avšak e, tieto témy by nemali mať dopad na našu prácu v oblasti spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky. Musíme posilniť našu spoluprácu v rámci NATO a to je jedinou zárukou pre európsku a globálnu bezpečnosť v tomto e, aktuálnom stave. Mali by sme koordinovať vzťahy so Spojeným kráľovstvom v oblasti z zahraničnej politiky. Mali by sme sa zamerať na konflikty, naozaj či už horúce alebo zmrznuté. Rusko, Sýria, Irán, terorizmus a situácia po Brexite. Sú možnosti lepšej spolupráce medzi EÚ, Spojeným kráľovstvom a USA. Ďakujem pekne.

Mm, bez mikrofónu hovorí rečník. Ďakujem, vážená pani predsednička, dámy poslankyne, páni poslanci, pani ministerka. Pri príležitosti nášho posledného bruselského zasadnutia pani van der Leyenová eh, sa dosť emotívne rozlúčila Všetci sme povedali dovidenia našim britským e, kolegom, ktorí opustili v dôsledku Brexitu Európsky parlament a teraz vítame našich nových kolegov, ktorí ich nahradili a chcem potvrdiť, že komisia je disponibilná pracovať počas celého svojho mandátu. Chcem sa vám poďakovať za vašu dôveru, ktorá e, ma dojíma, ale zároveň dodáva celému môjmu týmu silu lebo tento tým nie je len týmom Európskej komisie, ale aj vašim negociačným týmom. Chcem sa vám poďakovať za obsah vášho uznesenia, ktoré obsahuje princípy, hodnoty, zdôrazňuje pozície. E, vaši negociátori potrebujú a budú potrebovať v nasledujúcich mesiacoch toto odhodlanie, toto, tú, tú, túto odhodlanosť, aby pomohli pri e, rokovaniach, ktoré budú naozaj ťažké. Pani McGuinness povedala, e, že chcem iba pripomenúť túto tému času, tento čas, doba tra, prechodu ktorý je e, vymedzený v dohode o odchode, môže byť predlžený na základe spoločnej dohody o rok alebo o dva. Ak nebude predlžený, ako sme to pochopili, bude to znamenať, že Spojené kráľovstvo opustí 31. decembra tohto roku jednotný trh a colnú úniu. Jedno, to je voľba e, britských ministrov. Nie je to naša voľba a chcem, aby každý toto dobre pochopil, že my budeme k tomu donútení. Jednotný trh a colnice to je voľba e, britských ministrov a bude to mať svoje dôsledky. Každý bude samozrejme musieť prijať tieto dôsledky a e, táto časová tiesen takisto e, nie sme my, ktorí sme ju e, priniesli do negociačného procesu ale musím niečo povedať. Tu nerokujeme o obchodnej dohode, e, ako, e, tak ako, ako rokujeme o obchodných dohodách zvyčajne, ako s Kanadou alebo s Japonskom. E, my sa tam snažíme priblížiť o istú konvergenciu. Niektorí si myslia, že nie je dostatočná, ale tam dosiahneme. Keby parlament nemal dohodu s týmito krajinami, niekedy mm, si dáme viac času na tento negociačný proces. Jeden rok, dva roky, s Kanadou to trvalo sedem rokov. A keď nie je dohoda, tak je potom status quo pre obe strany. Dámy e, poslankyne a páni poslanci, ja vám chcem pripomenúť, že v tomto prípade a v tejto situácii to nebude status quo. Ak k 31. decembru nedosiahneme dohodu o obchode, tak nebudeme mať status quo, pretože v tento deň, ako sa rozhodla e, Británia, 31. E, decembra e, budúceho roku tohto, tohto roku vystúpi Veľká Británia zo spoločného trhu a zo spoločného colného priestoru. To znamená, že okrem kontrol, e, ktoré budeme robiť v rámci Brexitu, pokiaľ ide o výrobky, ktoré prichádzajú z, zo Spojeného kráľovstva, tak samozrejme, že to budeme robiť aj e, v prípade všetkých výrobkov prichádzajúcich z tretich krajín. Budeme to robiť pre ochranu európskych občanov. A v týchto prípadoch ak nebudeme mať dohodu, tak to bude porážka, lebo tu budú kvóty, tu budú colné tarify na všetky britské produkty. Teda toto sú dôsledky. Ak nehovoríme o dohode v, tomto, v tejto časovej tiesni. Dámy a páni, všetky skupiny vyzývali na to, aby sme e, boli silní, aby sme boli na výške našich spoločných vzťahov, spoločnej histórie. My na to nezabúdame, na spoločnú históriu a na solidaritu Spojeného kráľovstva v tých najtemnejších okamihoch minulého storočia. Samozrejme, že je to logické, keď sa pozrieme na geografiu. Bude to nevyhnutný vzťah, keď sa pozrieme na záujmy E, či už ekonomické, klimatické alebo bezpečnostné, ale takisto potrebujeme aj jas, jasné a mm, náročné vzťahy, keď bude, počúvame e, v súčasnosti britský diskurs o tom, e, čo by sa, budem používať kondicionál, čo by sa E, čo by sa stalo s novou kapacitou reglementárnej e, divergencie, ktorú e, Veľká Británia chcela dosiahnuť s Brexitom. Je to veľmi ambiciozne, náročné. Táto dohoda bude ambiciozná, náročná a to je vlastne odhodlanie Európskej komisie, tak ako to povedala Uršula van der Leyenová Zmluva je na vašej strane, v rade sa bude o tom diskutovať a dúfam, že to bude schválené 25. E, e, marca. E, negociačný proces s vašimi partnermi, ako sme už hovorili, partneri, ktorí musia veľmi dobre pochopiť, to hovorím jasne, ale pevne, že otvorenie našich trhov, prístup k údajom, a odpoveď, odpoviem pani Indubelt na vašu otázku. Ekvivalencia pre finančné služby, ktorý pán Aguilar, spom- Aguilar spomenul, otvorenie našich trhov, prístup k údajom, ekvivalencie pre finančné služby budú proporčné záväzkom, e, e, ktoré budú prijaté v záujme rešpektu skutočného Brinkfield e, reglementárnej koherencii v niektorých oblastiach, ochrane občanov a, dovolím si ešte doložiť, stabi- finančnej stabilite nášho kontinentu a eurozóny. Telegraficky chcem ešte odpovedať na niektoré presné otázky. Pán Buržua spomenul otázku spolupráce e, v Severnom mori a v oblasti energetiky. A e, ja túto otázku e, budem konzultovať s pánom Timmermansom dnes, ale samozrejme želáme si so Spojeným kráľovstvom spoluprácu v oblasti Severného mora aj pre oblasť energetiky. To je obsiahnuté v našom návrhu mandátu, ale Brexit má aj mechanické a logické dôsledky. Oni už nie sú v Európskej únii, takže rámec spolupráce bude musieť byť, byť logicky zrevidovaný už nebudú sa zúčastňovať európskych záležitostí, lebo to tak chceli a teda my musíme nájsť nejaké iné spôsoby spolupráce a my ich budeme hľadať. Paul Rangel Eh, a pán López Aguilar a pán Trongšon spomenuli oblasť bezpečnosti vnútornej aj vonkajšej. Aj to je v našom mandáte otvoriť rozličné e, negociácie o týchto bezpečnostných otázkach, spolupráca pri vy, vyhosťovaní Europol, Eurojust, Brüm, PNR a tak ďalej. Je tam veľa veľa tém, ktoré e, sú v spoločnom záujme a v záujme ochrany občanov, ale aj pán Aleksandrov spomenul e, vonkajšiu bezpečnosť a to sa tiež týka oblasti obrany. Brexit by nemal mať dôsledky na bilaterálnu spoluprácu, E, ktorú viaceré z vašich krajín majú s Veľkou Britániou, teda tá a tá krajina plus Spojené kráľovstvo. To by nemalo mať žiadny vplyv na to, čo my robíme spoločne. A pokiaľ ide o tieto rokovania, tak my tu rokujeme o spolupráci s Európskou úniou a e, Spojeným kráľovstvom, ak to bude chcieť. My sme už navrhli a potvrdili návrh otvorenia negociačného procesu k týmto témam. A naše politické vyhlásenia sa o tom zmienili, o zahraničnej politike a o, o bezpečnosti. A my potrebujeme texty k týmto témam, aby sme mohli pripraviť právne texty v oblasti právnej a administratívnej spolupráce, či už v oblasti obrany, boj proti kybernetickým útokom, spolupráca v oblasti e, inteligencie, e, špeciálnych služieb. Briti, ak budú chcieť, tak sa môžu zúčastňovať externých aktivít Európskej únie, vrátane vojenských a takisto aj e, poli, v, e, teda v oblasti politickej spolupráce e, s veľmi dôležitým orgánom, ako je Rada bezpečnosti OSN. My sme pripravení, sme otvorení e, no, negociáciám, aby sme e, zlepšili spoločné riadenie vízie v oblasti bezpečnosti. Rovnako sme pripravení diskutovať o všetkých ostatných otázkach. Pani Terry Rentke spomenula program Erasmus. Samozrejme, my musíme pokračovať v našej spolupráci v oblasti univerzít, výskumu, účasť Britov, ak si to budú želať na európskych programoch. Aj to budeme mať na negociačnom stole E, v marci e, tam budeme rokovať o všetkých e, európskych programoch Erasmus a tak ďalej, ale tam bude iný právny aj finančný rámec, aký poznáme dnes. A pokiaľ ide o finančné služby, táto oblasť a tieto vzťahy s Spojeným kráľovstvom, okrem toho, čo už obsahuje návrh mandátu a čo my zvyčajne v dohodách s tretími krajinami máme, tu nebude negociácia o finančných službách v pravom slova zmysle, ale budeme hovoriť o vzťahoch a o význame eh, Londýna a Londýnskej City. A my Danuta o to spomenula, použijeme vlastne nástroje ekvivalencie, napríklad v oblasti údajov, adekvácia, e, adekvácia porovnávanie. My nebudeme negociovať, my len overíme koherentnosť a keď si budeme myslieť, že to bude možné, tak dáme ekvivalenciu tomu či tomu sektoru finančného e, sektora my takto sme to robili s USA, s Japonskom a to funguje, takže ja neviem, prečo by to nemalo fungovať aj so Spojeným kráľovstvom. A chcem ešte využiť toto zasadnutie, aby som niektorým e, britským predstaviteľom povedal, aby si nerobili ilúzie. Nebudú tu všeobecné a globálne ekvivalencie vo finančných službách a nebude ani spoluriadenie finančných ekvivalencií spolu e, so Spojeným kráľovstvom. My e, budeme používať tieto nástroje a budem, zachováme si nezávislosť rozhodovania. Chcem pripomenúť, že v tomto období máme dodatočné dôvody, aby sme konali a a s pánom Dombrovskisom e, budeme pracovať na oblasti kapitálových trhov a pokračovaní konsolidácie bankovej únie. Pokiaľ ide o rybolov, pán Milan Mon- pán Peters, pani Šaldemóze, Aguilera a tak ďalej, títo všetci spomenuli túto otázku, ktorú ja veľmi dobre poznám, pretože som mal čest byť ministrom pre rybolov v mojej krajine niekoľko rokov. Ja chcem iba povedať, že recipročný prístup do teritoriálnych vôd a na trhy bude neoddeliteľným bodom obchodnej dohody a bude Will eh, týchto v týchto negociáciách. Dámy a páni, my sme vždy rešpektovali voľbu Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu. Premiér e, Boris Johnson, ktorého rešpektujeme, povedal, že keď e, Spojené kráľovstvo opúšťa EÚ, neopúšťa Európu. A my sme tomu radi. Ale treba si položiť otázku, na ktorú ešte neexistuje Odpoveď je to jednoduchá, ale vážna otázka. Spojené kráľovstvo opúšťa Európsku úniu, spoločný trh a colnú úniu. Chce opustiť aj sa vzdialiť od nášho ekonomického, sociálneho a reglementárneho modelu. Ho veľmi dobre pozná, pretože sme ho 47 rokov spoločne budovali. A to je otázka, na ktorú očakávame odpoveď. Aká do akej vzdialenosti sa chce Spojené kráľovstvo vzdialiť od nášho sociálno-ekonomického a reglementárneho modelu. Ja chcem povedať, že to je e, Spojené kráľovstvo, hovorím to pokojne a jasne, to je Spojené kráľovstvo, ktoré stanoví úroveň ambícií našich budúcich vzťahov v týchto oblastiach, stanoví úroveň reglementárnej koherentnosti a E, takisto sa vyberie z úroveň reglementárnej konkurencie. A odpovede na tieto otázky bude potrebné naozaj dobre premyslieť. A na záver tri také telegrafické úvahy, dámy a páni. Vždy som vám hovoril pravdu, budem to robiť naďalej. Brexit to nemôže byť niečo, čo sa deje z dňa na deň a v jednej oblasti. Zmeny budú vo všetkých oblastiach. Niektoré budú veľké, trvalé, ďalšie dočasné a niektoré budú definitívne. E, Británia stratí finančný pas a nebude vzájomného finančného uznávania a Británia bude mať všetky možnosti. Je veľmi pravdepodobné, že my budeme kontrolovať všetky E, produkty, ktoré prichádzajú na jednotný trh z Veľkej Británie, tak ako to robíme so všetkými inými krajinami. Takže to nebude business as usual, ale my sa budeme v každom prípade snažiť obmedziť dôsledky a dosiahnuť dobrú dohodu. Po druhé, my chceme trvať na tom, aby sa rešpekt existovala e, dohoda o vystúpení. To nie je banalita. Táto dohoda obsahuje 600 strán, je ratifikovaná vami aj dolnou no snemovňou a teraz ju treba implementovať. A ja verejne pred vami hovorím, verejne to hovorím pred radou a pravidelne som vás informovala, budem vás informovať o protokole implementácie, ktorý teda garantuje e, taký, takú krehký kľud. E, nemusím dodávať, že toto budú ťažké a veľmi ťažké rokovania. E, myslím si, že musíme byť pripravení na všetky možnosti, aj na to, že do 31. decembra nedosiahneme zhodu o základnej dohode. My potrebujeme pokoj, rešpekt, nie agresivitu. E, ja som vždy pri tých každodenných ťažkostiach vždy mal na zreteli ambície e, dobrej dohody s veľkou krajinou, veľkým susedom, ambicioznou krajinou, priateľskou krajinou a teraz budem brániť integritu vnútorného jednotného trhu, ktorý nikdy nebude e, negociovateľný Pani predsednička, Európsky parlament môže byť ubezpečený, že Európska komisia, váš negociátor, bude vždy pripravený s vami spolupracovať, počúvať vás a ja som disponibilný, ako som už povedal a ako som počas troch rokov bol stále k dispozícii, či už eh, s pánom Verhofštátom, takisto s pánom McAllisterom a naďalej budem eh, plne k dispozícii pre spoluprácu s Európskym parlamentom za plnej dôvery. Ďakujem vám za pozornosť. A teraz má slovo na záver pani ministerka, zástupkynia rady. Ďakujem pekne, vážené poslankyne, vážení poslanci. Aj ja sa pripájam k pánovi Barnierovi a privítam a vítam nových e, členov, e, nových poslancov parlamentu. Teším sa na spoluprácu. Pokiaľ ide o navrhovaný mandát na rokovanie o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom, e, budeme sa snažiť pracovať tak, aby všetko sme stihli na čas, aby to bola dohoda komplexná, vychádzala z vysokých štandardov a zabezpečovala rovnaké podmienky pre všetkých. Komplexná povaha tohto mandátu tu pravdepodobne si bude vyžadovať ďalšie rozpravy v nadchádzajúcich mesiacoch aj rokoch. Táto nová fáza nesme spôsobiť, že e, e, zabudneme na to, aby sme e, naďalej boli v starého, pretože musíme sa snažiť zachovať práva našich občanov počas prechodného obdobia alebo akýchkoľvek ďalších vzťahov so Spojeným kráľovstvom. A samozrejme je potrebné postarať sa o ekonomické partnerstvo, kde sa musíme postarať o zachovanie e, integrity európskeho jednotného trhu a preto budeme v tomto smere počítať s vašou spoluprácou a ešte raz vám ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani ministerka. Tým pádom končíme túto rozpravu bol, podan, bol podaný návrh na uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať zajtra. Tým pádom končíme tento bod dnešného programu. SAD eh, predložila predsedovi eh, návrh na zmenu členov vo výboroch, eh, nadobudne účinnosť v čase vyhlásenia. A tým pádom môžeme pristúpiť k druhému bodu dnešného rokovania k spoločnej rozprave o Vietname a štyroch odporúčaniach na uzavretie dohody od kolegu Požua, ktorému ako prvému udeľujem slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia, vážený pán komisár. Zajtra budeme hlasovať o dohode o voľnom obchode e, medzi EÚ a Vietnamom a o ochrane investícií. To je e, prvý e, dohovor svojho druhu, keď e, tento novozvolený parlament bol požiadaný o udelenie súhlasu. Je to jedinečná príležitosť pre tento parlament, e, aby e, počiarkol ambície Európskej únie stať sa geopolitickým aktérom a hráčom, nie ako impérium, ktoré stanovuje nanocuje pravidlá, ako globálna moc, ktorá bráni multilateralizmus a boje proti protekcionizmu a chce spolupracovať s partnermi ako s Vietnamom. Európska únia, ktorá propaguje obchod na základe konkrétnych pravidiel a ktorá preukazuje, že obchod je dôležitý, má význam, združuje ľudí, stanovuje normy v celosvetovom meradle, pokiaľ ide ide o prácu ide o ľudské e, práva a tak ďalej. Je to tiež otázka e, kredibility. Musíme ukázať Vietnamu a budúcim obchodným partnerom, že EU je e, dôveryhodným partnerom, ktorý dodržiava svoje záväzky, aby bolo možné a že teda je dôležité uzatvárať takéto partnerstva. 18 rokov po začatí rokovaní s Vietnamom dostal tento parlament príležitosť eh, diskutovať o najkom komplexnejšom dohovore medzi EÚ a takoto krajinou v Ázii. V svojej histórii je to vlastne nový medzník v európskej angažovanosti mm, v rámci prepojenia ekonomík. Je e, veľmi dôležité e, zdôrazniť e, ekonomický význam ktorý posilní eh, prosperitu tak EÚ, ako aj Vietnamu. Je to veľká príležitosť pre európskych vývozcov a investorov eliminuje 99 cieľ počas 7 rokov, čo bude mať za následok ďalší nárast vývozov oboma stranami. Určite to bude mať za výsledok tisícky nových a lepšie platených pracovných miest tiež budú zrušené obchodné e, bariéry, e, budú e, znížené náklady. Bude umožnený lepší prístup na trhy, vrátane malých a stredných podnikov. E, Vietnam má e, živú ekonomiku viac než 90 miliónov spotrebiteľov, e, má rastúcu strednú vrstvu mnoho mladých moderných ľudí. Vítam moderné normy. Vietnam bol prvý vo svete, vlastne bol pred Kanadou, e, ktorý akceptoval e, systém nové, nový e, moderný ICS systém, ktorý navrhol tento náš parlament s nezávislými sudcami s etickým kódexom, kde sú upravené práva a uľahčený prístup pred súd pre malé a stredné podniky. Toto prináša nové možnosti pre spoločnosti, pre eh, veľké podniky, ale aj malé a stredné podniky. Vietnam je tiež vstupnou beránou do celého azijského regiónu a, a toto umožní e, splniť dlhodobý cieľ EÚ, e priblížiť sa k tomuto regiónu. A toto by malo byť našim cieľom. Tieto dohody sú tiež nástrojom na ochranu a propagovanie európskych štandardov noriem a hodnú od Vietnam. Akceptuje e, jasné záväzky ratifikáciou dvoch dôležitých dohovorov Medzinárodnej organizácie práce práce. Eh, zlepší sa tak situácia na trhu eh, práce a eh, tiež sa zaviazali k dodržiavaniu cieľov z Parížského dohovoru. Takže e, je tu e, možnosť férového vzájomného obchodovania a EU takto berie na seba zodpovednosť pri stanovovaní noriem v celosvetovom meradle na e, báze vzájomnosti a to v čase protekcionizmu, unilateralizmu a preto žiadam tento parlament o súhlas aby e, ľudia, obyvateľia v Európskej únii a vo Viedni e, mohli posilniť svoje vzájomné vzťahy a aby sme umožnili férový obchod, ktorý by mal zblížiť našich občanov. Ďakujem pekne a teraz vítam medzi nami pána komisára Hogena, ktorému dávam za komisiu slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyňa a poslanci, Dohoda o voľnom obchode a dohoda o ochrane vesície s Vietnamom sú e, najambicioznejšia dohoda s rozvojou krajinou v našej histórii. Posilní to naše investičné obchodné vzťahy, poskytne to ďalšie príležitosti na posilnenie spolupráce, ktorá vznikla na základe iných nástrojov EÚ, napríklad e, rybolov IUU e alebo nelegálna ťažba. E, E, toto je nová generácia dohôd, ako máme s Koreou, Japonskom a Singapurom. Bude to ďalší e, krok e, k väčšej angažovanosti v regióne ASEAN. Budeme poskytovať preferenč, budeme preferenčný prístup k ekonomike takmer 100 miliónov spotrebiteľov. Odborajú sa aj netarifné prekážky, napríklad Ehm, pokiaľ ide o auta, diely a tak ďalej, odstrania sa prekažky v prístupu pre produkty EÚ. Ehm, firmy z EÚ poprvýkrát budú mať eh, prístup k trhu s verejným obstarávaním vo Vietname a bude ochrana európskych geografických indikácií, ako je parmežano, reggiano, šampanské a podobne. Zlepšíme tiež eh, prístup k vietnamskému trhu so službami, eh, logistike, ekologickými službami Dohoda o ochrane investícií, podobne ako dohody so Singapurom a Kanadou, obsahuje moderné reformované rámce ochrany investícií. Je tam aj systém súdov na riešenie sporov. Avšak Naša dohoda ide ďaleko nad rámec iba investícií a obchodu a Európsky parlament kladol vysoký dôraz na kapitolu udržateľného rozvoja a plne súhlasím s týmto prístupom.